a za prítomnosti pani Ashton. Týka sa to politiky Európskej únie voči, voči Číne, pokiaľ ide tento problém a myslím, že by to bolo primerané. Ďakujem, pán kolega. Myslím si, že toto bolo možné navrhnúť aj na konferencii predsedov. Ja ako predseda pán kolega Gomery, môžete to hocikedy uh, eh, pri, môžete sa s tým prihlásiť. Dobre, takže prejdeme do prvého bodu dnešného rokovania spoločná diskusia týkajúce sa e, správy ECB za rok 2009, výmenné kurzy. Máme dve správy a to je správa pána Balca, správa o výročnej správe ECB za rok 2009 a takisto vyhlásenie komisie týkajúce sa najnovšieho vývoja, týkajúce sa medzárodných výmenných kurzov. Vážení kolegovia, Mám e, jednu prozbu na, prozbu na vás všetkých. Buďte prosím tak rýchli, ako je to len možné. Bol by som radšej, keby ste zostali, ale ak už, prosím, dajte nám možnosť, aby my sme mohli diskutovať o tejto veľmi dôležitej téme čo najrýchlejšie. Uh, Milí kolegovia, uh, if I could ask... ak vás môžem požiadať, usadte sa, prosím. Začneme našu diskusiu, našu panárnu schodu. Kolega Daniel Cohn-Bendit, teda prosím vás, zrejme ukončite rozhovor. Chce povedať? Náš spravodajca, kolega Burkhard Balc, Máte slovo. Burkhard Balc. Herr Präsident. Vážený pán predseda, dámy a páni, už ste boli vyzvaní ku kľudu. Prosím, mohli by ste sa toho aj držať? Dámy a páni, správa v zásade e, hovorí o výkonoch Európskej centrálnej banky v roku 2009, čiže v čase, v dobách, kedy hospodárske, finančné aj politické kroky e, e, v rámci hospodárstva dominovali dominovala ich kríza a tá kríza e, sa rozširovala aj v svojej druhej e, vlne na celé reálne hospodárstvo. E, hospodárska činnosť vo svete klesala, príjmy z daní klesali, sociálne výdavky. To všetko viedlo k zlým situáciám rozpočtov. To všetko prispelo k zadlženiu krajín. Toto zvýšené zadlženie viedlo k tomu, že mnohé krajiny v Európe museli dohodnúť úsporné balíčky. Podľa mňa tieto balíčky boli potrebné, v niektorých prípadoch možno aj prebytočné. E, obmedzili však možnosť konať danej, daných vlád. E, napriek oživeniu hospodárstva v druhej polovici roku 2009, po roku 2010 e, bolo možné vidieť určitú tretiu vlnu krí- krízy a toto nebezpečenstvo sme ešte stále ani nezvládli. E, prípad Írska v minulých dňom nám zase pripomenul, že problém zadlženia členských krajín zďaleka nie je vyjasnený a preto súhlasím s pánom Van Rompojom, že v tom, že e, <clears throat> nemôžno diskutovať o konci, konci eura, ale treba sa zaoberať rokom 2009, e, pokiaľ ide o moju správu. A tu sa dá povedať, že Európska centrálna banka primerane, dokonca dobre reagovala na situáciu. Jej opatrenia sa ukázali ako dostatočné a e, zachránili mnohé finančné inštitúcie pred kolapsom. Bohužiaľ, e, tieto pomoci e, nie vždy v celej, v celej veľkosti prešli aj na reálne hospodárstvo. A keďže pri týchto opatreniach e, išlo osobitné opatrenia, muselo sa, byť muselo sa plánovať veľmi opatrne a, a problémy v Grécku a v iných európskych krajinách sú možno vyriešené, čiastočne vyriešené, ale poukázali na základné problémy menovej únie. Tieto zásady stability, a paktu rastu a stability boli porušené a tak to vidíme aj momentálne aj v Írsku. Tieto problémy treba vyriešiť, treba zabrániť ďalším prečinom. Pakt rastu a stability musí byť posilnený a e, hospodárska a menová únia musí byť lepšie vyvážená chýbajúca integrácia v rámci menovej únie e, v, v minulosti e, viedla k výrazným nerovnováhám medzi krajinami europriestoru bez toho, že teda by boli dobre definované mechanizmy pre zvládanie e, krízy. Musíme vyjasniť tieto nerovnováhy, aby sme predišli novej kríze. Spolu s prepracovaním e, finančno-politického rámcu môže štú, e, sa posilniť eurozóna. Otázka nezávislosti Európskej centrálnej banky vedie aj k novému ekonomickému riadeniu a to bude základný aspekt práve v, súvislosti s novozaloženou radou pre systémové riziká. Preto parlament svoju úlohu preverovania výkonov Európskej centrálnej banky bude musieť aj v budúcnosti brať veľmi vážne. Som presvedčený o, tom, že Európska únia a eurozóna sa dostanú z tejto kríze a vzídu z nej dokonca posilnené. Musíme však v budúcich mesiacoch e, nájsť správne smerovanie. Toto je veľká výzva, ale Európska únia v svojej doterajšej histórii vždy dokázala, že e, sa najlepšie vyvíjala ďalej vždy vtedy, keď bola pred výzvami táto kríza preto predstavuje pre nás aj možnosť, ktorú musíme využiť. E, záverom chcem poďakovať všetkým e, tieňovým spravodajcom za veľmi e, konštruktívnu a príjemnú spoluprácu. Myslím si, že toto nie je samozrejmosťou a myslím si, že to tu treba vyzdvihnúť. Ďakujem. Thank you, Thank you for, for... Ďakujeme, pán kolega, za váš prejav, za vaše úvodné slova. A prosím, chcem privítať pána predsedu Európskej centrálnej banky, pána Žára, Žána Kloda Trišeta. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán spravodajca, vážený pán poslanec Balc, dámy a páni poslanci a poslankyne. Mám tu čest prezentovať vám, tak ako to hovorí zmluva, výročnú správu z roku 2009 Európskej centrálnej banky Vzhľadom na trošku taký e, prerušený e, e, harmonogram našej práce, mal som prísť v marci. Je to teda poprvýkrát, e, po druhý krát, kedy som tu e, dnes pri tejto príležitosti a najskôr chcem za, poďakovať za podporu, e, ktorú e, parlament prejavil. Sú tu pravidelné vypočutia v Ekone a tiež e, sme za užšie vzťahy s Európskou centrálnou bankou, teda s Európsky parlament a Teším sa tomu o to viac, že Európsky parlament tento rok veľmi silne ukázal svoju vôľu a schopnosť presadiť vyšší európsky záujem, hlavne pokiaľ ide o dozorný finančný balíček. Teraz asi krátky prehľad o finančno-politických Eh, opatreniach Európskej centrálnej banky počas eh, finančnej a hospodárskej krízy. Počas obdobia krízy aj nad jeho rámec eh, by som chcel poukázať na výkony Európskej centrálnej banky počas prvých 12 rokov, taký akýsi pohľad späť. A záverom by som chcel poukázať na najsúrnejšie výzvy, ktoré na nás čakajú v roku 2011. Vážený pán predseda, snáď by som chcel na úvod spomenúť opatrenia, ktoré sa realizovali cez krízu. Rok 2009 bol pre európsku menovú politiku e, Európskej centrálnej banky plný výziev. Začalo sa to celosvetovým poklesom e, ekonomiky a e, nasledovalo to po roku 2008 plnom finančný, finančných problémov. Pokračovali sme v našej politike znižovania kľúčových sadzieb v, počas obdobia len 7 mesiacov medzi októbrom e, a, a ďalšími mesiacmi sme znížili e, naše sadzby o 325 e, základných bodov aby sme zabezpečili, že domácnosti e, a e, spoločnosti, firmy môžu profitovať z týchto lepších podmienok. Sme aj v roku 2009 pokračovali v tejto politike, aj sme e, rozšírili našu úverovú podporu európskym bankám nefunkčným finančným trhom sme chceli dať schopnosť monetárnej politiky ovplyvňovať výhľad, výhliadky pre cenovú stabilitu. Medzi e, týmito neštandardnými opatreniami, ako im zvykneme hovoriť, najprominentnejším je poskytovanie e, likvidity našimi refinančnými nástrojmi, e, za základných refinančných sadzieb pre rôzne splatnosti, ktoré pre, presahujú e, týždenné e, operácie. V roku 2009 sme e, rozšili aj splatnosť našich dlhodobých refinančných opatrení až do obdobia jedného roku, čo je veľmi dôležité rozhodnutie. Ako ste správne zdôraznili v návrhu vašeho uznesenia, k našej správe. Tieto posilnené podpory úverov viedli k tomu, aby sme sa vyhli tomu, čo uh, mohlo, mohlo viesť k, uh, uh, k väčšej recesii a úpadku. Chcem zdôrazniť, že všetky naše kroky boli v súlade s našim mandátom zabezpečovať strednodobo cenovú stabilitu pre eurozónu ako celo. To nám umožňuje plniť si svoje, svoj mandát e, v dobrých vyliadkách na e, očakávania inflácie v eurozóne. Po určitom zlepšení na finančných trhoch e, v priebehu roku 2009 sa ukázali ďalšie tlaky na trhu dlhopisov a od... toto je zásadné pre pre úrokové miery ECB, pretože sme sa rozhodli, že pomôžeme nastoliť e, menovú politiku. Preto sme e, začali s našim programom cených papierov, aby sme zabezpečili to, že toto nebude mať negatívny vplyv na našu menovú politiku. Reabsorbovali sme všetku e, likviditu. Tak by som to zhrnul, dovolte mi zdôrazniť, že všetky naše neštandardné opatrenia, ktoré sme prijali počas obdobia vážnych finančných napätí, sú dočasné vo svojom charaktere a boli e, vytvorené s tým, že jedného dňa sa skončia. Niektoré neštandardné opatrenia iniciované v roku 2009 a na začiatku roku 2010 už boli ukončené v zmysle zlepšenia podmienok e, v niektorých e, oblastiach finančných trhov a vzhľadom na prebiehajúcu obnovu eurozóny. Dovolte mi ešte, pán predseda, aby som sa s vami podelil o niekoľko myšlienok, pokiaľ ide o euro. Tri prvky podľa mňa sú zásadné. Prvý z nich ECB urobila to, čo sa očakávalo od nej e, v súlade s mandátom zmluv, a to je cenová stabilita. Skutočne eurozóna, e, jej priemerná inflácia Eh, za posledných 12 rokov predstavuje 1,97 a to plne reflektuje našu definíciu cenovej stability a náš cieľ, aby ročná inflácia strednodobo v eurozóne bola pod 2 percentami a teda mm, pod úrovňou tých 2 eh, Za posledných 12 rokov eurosystém fungoval ako kotva stability a dôvery eh, vrátane toho nedávneho obdobia, a to napriek e, mm, prostrediu, ktoré bolo veľkou výzvou, bola tu globálna finančná kríza. Po druhé, kredibilita menovej politiky ECB, ako som už povedal, očakávania v inflácii zostali e, solidne zakotvené e, v, na úrovni cenovej stability. Po tretie, úspech, plná nezávislosť ECB, od politických vplyvov. Je to jej primárny mandát, aby cenová e, stabilita bola zachovaná. A komunikácia ECB musí byť transparentná. To je súčasťou definície cenovej stability. Menová stratégia je orientovaná stredno a dlhodobé kroky a to je počerknuté e, solidným analytickým rámcom a tento rámec, ako viete, pokrýva podrobné analýzy E, menového vývoja, vývoja úverov vzhľadom na menový charakter e, stredno- a dlhodobých nástrojov. Tento komplexný prístup znamená, že naše e, rozhodnutia sú príjmané na základe informácií, ktoré sú podložené a chceme sa vyhnúť volatilite. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer eura, dovolte mi povedať, že naša mena si našla medzinárodné stanovisko v roku 2009 euro, predstavovala si 30 eh, v, zásobe, v zásobe na medzinárodnej úrovni a eh, z pohľadu medzinárodných rezerv. Pokiaľ ide o vonkajší eh, rozmer eura a pokiaľ ide o výmenné sadzby, tak tu je naša politika veľmi opatrná je tu prepojenie medzi e, konvertibilnými menami priemyselných krajín, ako napríklad dolár, euro, jen, e, britská libra a kanadský dolár. Tieto meny e, sú vlastne plávajúce od kolapsu bretonvudského systému na začiatku 70. rokov a chcel by som zdôrazniť silný názor medzinárodného spoločenstva, že silná volatilita, príliš veľký pohyb vo výmenných mierach nezaručujú finančnú stabilitu. A dovolte mi ešte povedať, že ECB si cení nedávne vyhlásenie amerických orgánov, hlavne amerického ministra financí a predsedu Fedu, ktorý zdôraznil, zdôraznil, že silný dolár voči ostatným veľkým konvertibilných menám je v záujme Spojených štátov. Som úplne s tým súhlasím. Dolár, ktorý je kredibilný spomedzi e, veľkých mien, je v záujme USA v záujme Európy a v záujme celého medzinárodného spoločenstva. Na druhej strane Druhá téma sa týka mien nových veľkých ekonomík, ktoré majú prebytky e, bežného účtu a ktorých meny nie sú dostatočne prúžne. K tejto téme medzinárodné spoločenstvo sa zhoduje a to bolo zopakované e, nedávno v komisii, že e, trhovejšie určená výmena miera by mala sa vyhnúť e, devaluácii e, mien a to by bolo v záujme medzinárodného spoločenstva. Pán predseda, ECB e, vždy hovorila, že teraz nie je čas na nejaký oddych, teraz to platí viac ako kedykoľvek predtým. Výzvy, ktoré sú pred nami, sú veľmi veľké a my musíme plne prevziať našu zodpovednosť. E, platí to tak pre exekutívne e, sektory, dozorné orgány, súkromný sektor, ako aj celý priemysel e, financií. Zvlášť teda súčasná kríza jasne ukázala, že implementácia ambicióznych reforiem hospodárska správa je v záujme krajín eurozóny a tiež celej eurozóny slova pána Rompeja o reforme hospodárskej správy, čo bolo schválené na oktobrovej rade 2010, toto predstavuje zlepšenie pokiaľ ide o rámec na európskej úrovni a zdá sa, že európske krajiny, ktoré nie sú súčasťou menovej únie, pre tieto platí tiež podľa nášho názoru je potrebné zabezpečiť čo najlepšie fungovanie jednotnej meny a e, som presvedčený, že v nasledujúcich mesiacoch Európsky parlament pomôže Európe, aby splnila potrebné kritéria v realite hospodárskej správy. Legislatívna úloha, ktorá sa týka finančného dozoru, e, Parlament ukázal svoje odhodlanie, pokiaľ ide o zásadné otázky. Rád by som využil túto príležitosť na poďakovanie sa za to, aby som vyjadril svoje presvedčenie, že vplyv parlamentu bude rozhodujúci v hospodárskej správe a v diskusii na túto tému. Ďalšia dôležitá výzva je spojená s finančnou reguláciou. Mali by sme sa poučiť z krízy a zachovať tempo finančných reforiem tak ako je to v návrhu uznesenia, rýchla implementácia e, e, um, uh, Basel 3, pokiaľ ide o deriváty, tu, tu sú tiež potrebné kroky, aby finančný systém bol transparentnejší a odolný. Dámy a páni, vážení predstaviteľia európskych občanov, čelíme rozhodujúcemu roku 2011 kedy by sa mala prijať e, revidovaný e, finančný rámec, mali by sme diskutovať o tejto téme a mali by sme zahájiť e, proces zmeny zmluvy. Musíme zabezpečiť, aby Európa ako celok a eurozóna čelila budúcim výzvam s ešte väčšou kapacitou a presvedčením. Rok 2011 bude prvým rokom existencia uh, E, tak ako to hovoríte v návrhu e, správy e, dozorného orgánu, ktorý podporujeme, bude plne nezávislý a bude mať mandát ECB. Je to zakotvené v Maastrichtskej zmluve, to som už zdôraznil. Budeme pokračovať v plnení nášho mandátu. Toto od nás vyžaduje zmluva. Môžete sa spolahnúť, e, že urobíme to, čo od nás občania očakávajú. Ďakujem pekne, pán predseda, za váš príhovor. V mene Európskej komisie teraz pán komisár Oli Rehn. Uh, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán predseda Európskej centrálnej banky, vážení poslanci, v prvom rade by som chcel poďakovať pánu spravodajcovi Balcovi za e, solidnú, vyváženú správu e, k výročnej správe ECB e za rok 2009. Komisia víta tú správu, ktorá odzrkadluje kľúčové a, a problematiky. Správa e, uznáva a chváli prácu e, Európskej centrálnej banky pri zvládaní krízy. Tento názor komisia zdieľa. Európska centrálna banka pod vedením pána Trišeta sa preplavila touto zložitou situáciou e, zručne a, a pevnou rukou. A túto možnosť chcem využiť, využiť na to, aby som Žánovi Klodovi Trišetovi poďakoval za výbornú spoluprácu a rozhodujúcu úlohu e, v turbulentných Eh, dobách. Európska centrálna banka eh, štandardnými i neštandardnými nástrojmi bola veľmi dôležitá pri, eh, v boji proti kríze a položila tak základy pre trvalo udržateľný rast a vytvorenie pracovných miest. Správa veľmi správne zdôrazňuje, že finančná kríza ukázala potrebu eh, posilneného ekonomického dozoru v eurozóne. S týmto komisia súhlasí a práve to je dôvod, prečo sme predložili viacero legislatívnych návrhov na posilnenie ekonomického riadenia v EÚ, predovšetkým v eurozóne. Takisto sme eh, zohľadnili viaceré návrhy ktoré odzneli e, v správe s cieľom e, posilniť ekonomické riadenie v Európskej únii. Váš výbor ECON dostal návrhy komisie a momentálne e, pracuje na tom, aby sa dosiahol ambiciózny termín budúcoročný jún, čo si vážim a čo vítam. A teraz by som sa pozrel na druhú časť rozpravy, ktorá e, sa venuje najnovším vývojovým tendenciám na poli medzinárodných výmenných kurzov, kde e, je, sa ukazuje e, vrtkavosť týchto trhov, ktorá bola pozorovateľná aj v minulých týždňoch, jasný posun k bilaterálnym výmenným kurzom Eh, euro voči doláru od júna tohoto roku eh, posilnilo vďaka eh, dobrým údajom európskej ekonomiky a tiež kvôli ďalšej expanzii americkej monetárnej politiky. Ďalej tiež euro sa oslabilo voči väčšine mien vzhľadom na obavy o verejné financie členských krajín predovšetkým v Írsku. To všetko sa odzrkadlilo aj na eure. V skutočných e, podmienkach euro, euro prebieha všeobe, e, podlieha všeobecnému znehodnocovaniu vo vzťahu k prehodnotenej hodnote z minulého roku. V porovnaní so začiatkom roku e, zníženie hodnoty e eura možno prirovnať k hodnote asi 7 vzhľadom na opomalé oživovanie pokročilých e, ekonomík a vzhľadom na toky kapitálu e, medzi vynárajúcimi sa ekonomikami. Mnohé krajiny oslabili svoje meny alebo sa uchýlili e, k iným metodám. A preto je dôležité, aby vodcovia na stretnutí, preto je dôležité, že vodcovia na stretnutí G20 minulý týždeň sa silne zaviazali, zdrža, e, že sa zdržia e, znehodnocovania svojich mien. Summit e, G20 sa tiež dohodol, že bude ďalej pracovať na vyvažovaní globálneho rastu. Dosiahla sa dohoda, že sa bude pracovať na indikatívnych usmerneniach a je jasné, že výmenné e, kurzy a ich flexibilita musí zohrávať e, úlohu v, v tom vyvažovaní tak, aby tieto výmenné kurzy odzrkadlovali ekonomické základy, tak ako to e, pomenoval pán Triše. Komisia aj naďalej bude podporovať túto činnosť G20 a to samozrejme bude aj jeden z hlavných, jedno z hlavných zameraní e, predsedania G20 budúci rok. Na záver snáď, vážený pán predseda, vážení poslanci, dodám, e, alebo vás poinformujem o veľmi dôležitej, e, dôležitom vývoji v eurozóne. Včera, keď zasadal ECOFIN a schválil požiadavku Eh, írska, írskej vlády pre finančnú pomoc. Eh, ministri spolu s komisiou a Európskou centrálnou bankou sa dohodli na pomo- pomoci Írsku, čo je dôležité, aby sa zachovala finančná stabilita v Európe. Finančná podpora EÚ môže byť realizovaná v rámci eh, rigoróznych podmienok, ktoré boli vyjednané alebo sa vyjednávajú momentálne s írskymi predstaviteľmi, takisto za účasti komisie a Medzinárodného menového fondu a Európskej centrálnej banky. Ide tu o finančné výzvy, ktoré sú pred írskou vládou, kde sa rozhodujúcim spôsobom na ne reaguje a takisto sa zapojí aj fond na potenciálnu potrebu kapitálu, kapitálu ba- pre banky pre budúcnosť aby tu bol e, komplexný súbor opatrení pre e, bankový sektor, vrátanie, reštrukturalizácie, čo všetko bude e, musieť byť realizované, aby sa zabezpečilo, že, európsky, že, že írsky bankový systém bude dobre plniť svoju úlohu v rámci fungovania celej ekonomiky. Technické rozhovory o programe EÚ, e, Európsky menový fond sa prerokovávajú a e, vyjednávania budú dovršené koncom novembra. Okrem financovania EÚ a EMF e, vás môžem poinformovať, že Švédsko a Spojené kráľovstvo avizovali, že sú pripravené na pomoc, na prispenie do programu formou bilaterálnych pôžičiek, čo vítame. Vo všeobecnosti včerajšie e, rozhodnutie e, je bolo rozhodujúcim krokom e, na, v spoločnom úsilí stabilizovať irskú ekonomiku a dosiahnuť tak finančnú stabilitu v Európe. Ďakujeme pánu komisárovi, hovorí pán predseda. Ďakujeme vám za vaše úvodné slova. A teraz v mene politických skupín prehovoria rečníci. A menovite ako prvý za EPP Jean-Paul Gauzès. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda ECB, pán komisár, milí kolegovia, súhlasím s chválou ECB e a Ehm, nebudem opakovať to, čo povedal ehm, kolega Balc, je to v uznesení. Chcel by som v tej krátkej dobe, ktorú mám, vám povedať, že musíme myslieť na našich spoluobčanov. Prečo to hovorím dnes? Včera večer ehm, vo všetkých e, francúzských kanáloch e, budúci kandidát na prezidenta vo Francúzsku urobil predstavenie, že roztrhal 10-eurovú bankovku, z ktorej urobil zväčšenú kopiu a ukázal, že tým, že roztrhne túto bankovku, tak e, vlastne ničí všetko to, čo je pôvodom všetkého zla, ktorým trpíme. Musíme sa všetci snažiť komunikovať. E, práce, ktoré boli urobené v oblasti dohľadu, organizácie, regulácie, čo ste spomínali, vy pán predseda, to všetko je výborné. Máte podporu parlamentu, vy ste to povedali ale máme tu skutočnú prácu voči našim občanom, ktorá nás čaká. Oni nechápu posolstva, ktoré e, sú im adresované v tlači. E, situácia je čoraz ťažšia a v piatok som bol v teréne, ako sa hovorí v politike. Stretol som skoro 150 ľudí a všetci sa ma pýtali to isté, čo sa stane s eurom. Obavy našich občanov nie sú uh, nie sú v súlade s tým, čo e, robí a bude robiť Európska centrálna banka. Ďakujem, pán kolega. V mene socialistov a demokratov Žorž Sabin Kutaš. Ďakujem pekne, pán predseda, pán Tríše, pán Rén. Vážení kolegovia, najskôr by som chcel poďakovať pánovi Balcovi za výbornú spoluprácu a Vítam štatút e, európskych inštitúcií, ktoré získali vďaka Lisabonskej zmluve. Po druhé, rád by som uh, signalizoval veľké rozdiely na makroekonomickej úrovni v krajinách eurozónu. Toto ukazuje potrebu lepšej koordinácie ekonomickej aj menovej. Rast nestačí na to, aby sa vyriešili všetky E, ekonomické problémy. Dôležitým riešením by bolo, keby sa vydali európske cené papiere. E, tento nástroj solidarity by mohol poskytnúť stabilné finančné zdroje krajinám, ktoré majú ťažkosti, zvýšila by sa efektívnosť rozpočtového dozoru a mali by sme tu, e, malo by to dôležitý efekt na likviditu k euru musíme pridať e, fiskálnu disciplínu, e, rizikové chovanie finančných hráčov spôsobilo finančnú krízu. K tomu treba pridať špekulatívne útoky na viaceré členské štáty, ktoré stiažili týmto krajinám prístup k pôžičkám na medzinárodnom trhu a celá stabilita eurozóny bola tým ovplyvnená. Myslím si, že preto potrebujeme permanentný nástroj, aby sme mohli brániť eurozónu voči špekulatívnym útokom a myslíme si, že ECB by mala dozorovať e, úverové agentúry mm, a mala by tu byť e, Európska ratingová agentúra. Opatrenia európskych vlád e, smerom k disciplíne by mali e, zlepšiť ekonomické ukazovatele. Mala by tu byť, mal by tu byť európsky model hospodárskej e, správy, vytvárali by sa tu pracovné miesta, bola by tu, boli by tu fiskálne opatrenia. Komisia musí navrhnúť jasné ciele, aby sa znížili rozdiely v členských krajinách a investovať do zelených energií. To na záver ďakujem pani Sylvie Goulart eh, za liberálov a demokratov. Áno, dobrý deň, pán predseda, pán komisár. Najskôr chcem sa pridať k chvále na nášho spravodajcu, ktorý podľa mňa dobre pochopil túto otázku. Vo svojej správe zdôrazňuje inovácie, ktoré prináša Lisabonská zmluva. Chcem vám poďakovať, pán Triše, že ste toto ešte raz pripomenuli dnes večer. Eh, mnohí to ignorovali, eh, vrátanie tých, ktorí ratifikovali Lisabonskú zmluvu. Je to veľká inovácia. Budeme verejne diskutovať na tejto pôde o reforme paktu rastu a stability. Komisia pod vedením pána Réna prišla s textom, ktorý je odvážny, ide dobrým smerom, ide o mm, výzvu na posilnenie disciplíny. Musíme prijať, alebo teda vziať do úvahy nerovnováhu, ktorá existuje. Quantum Leap, to povedal pán, um, pán Triše, teda veľký skok vpred tento výraz musíme používať a s, k tomu, čo povedal pán Gozes, keď ideme do terénu, tak si kladieme otázku, či tieto návrhy, či sú zo septem, ktoré sú zo septembra, či sú aktuálne, či berú do úvahy krízu, ktorá prebieha a či sa snažia ísť maximálne ďaleko. A ja chcem pripomenúť, že tí, ktorí sú autormi eura, si nikdy nemysleli, že tu budeme mať dlhodobú ekonomickú koordináciu. Bola tu politická únia, schopnosť e, príjmať rozhodnutia pod kontrolou parlamentu. A čo mňa trochu šokuje, keď hovorím s občanmi, je to, že máme napríklad e, členské štáty, ktoré sú ako, ako vodiči na cestách a na druhej strane musia robiť aj policajtov. Teda máme tu vodiča a toho, kto pokutuje a kontroluje ostatné vozidlá. A neviem, či je nejaká krajina, e, e, funguje takýmto spôsobom, či má takúto cestnú kontrolu. Ďakujem, že ste nám pripomenuli, e, čo konkrétne sme urobili pre e, reformu finančného sektoru e, v prospech celej Európy. Ďakujem. Za zelených kolega Svingy Gold. Ale ďakujem vám pekne aj z našej strany, aj pánovi Balcovi za dobrú spoluprácu. My samozrejme by sme mohli ešte uh, vniesť niekoľko pozmeňovacích návrhov, aby bola tá správa vyváženejšia. V roky 2009-2010 sa vyznačovali osobitnými opatreniami Európskej centrálnej banky a mimoriadnými hospodárskymi vývojovými postupami. Ja by som chcela pánovi Trišetovi poďakovať, pretože tieto opatrenia musel presadzovať a nie vždy mu v jeho vlastnej inštitúcii za to tieskali. Pakt rastu a stability Um, má predstavovať efektívnu koordináciu hospodárskej politiky, ktorá by nie len verejné zadlženie, ale aj súkromné zadlženie uh, riešila takisto sa musí venovať hospodárskym aspektom nielen v deficitných, ale aj v v ziskových krajinách. Musíme sa orientovať nielen na ceny spotrebné, ale aj na iné ceny, ktoré v rámci špekulaty e, sa, e, ktoré sa zúčastňujú alebo ktoré vstúpajú v rámci špekulatívnych obchodov. My jednoducho potrebujeme rámec pre uh, finančné opatrenia v rámci Európskej únie. Predsa nie je možné, aby sme na jednej strane mali obrovské e, balíčky e, úsporných opatrení a na druhej strane vydávali zbytočne peniaze. My Jednoducho nemôžeme našim občiankam a občanom vysvetliť, že v takej situácii ako teraz e, zachraňujeme írske banky, ale uh, zároveň e, sa nesnažíme o to, aby sa škandalózna e, daň e, vo výške 12,5 dostala na európsku úroveň práve v Írsku. Je dôležité sfokusovať niekoľko aspektov v, v čísle 21 otázka transparentnosti a v 25 pardon, 39 je to Eh, je tu ďalší aspekt. Pán, eh, takisto by som chcela poprosiť eh, tieňových spravodajcov, aby sa k tomu vyjadrili. Ďakujem pani Kate Swinburne. Madame. Za stranu ECR, nech sa páči, máte slovo. Rada by som poblahoželala spravodajcovi. V čase, keď euro je pred novými krízami každý deň, sa všeobecne akceptuje, že sú potrebné nové pravidlá, nové riadenie na prežitie a pre ECB je veľmi ťažké sa zapojiť do globálnych tém. Práve to môže byť problém. Väčšina z veľkých e, globálnych hráčov spolupracuje, aby sa našli riešenia pre riešenie v globálnej krízi. Koordinácia v oblasti finančných e, služieb, reforma tejto oblasti, práve e, derivatívy, to všetko je bezprecedentné, ale národné meny, ktoré bránime proti národným bankám je tu veľké nebezpečenstvo, že multilaterálna koordinácia sa rozpadne. Ak Európska centrálna banka chce chrániť euro, euro e, proti e, doláru a Číňanom, e, tak všetci vlastne stratíme. Európska centrálna banka robí ťažkú prácu, vyvažovanie rôznych politík. Dôležité aj vnútorné napätie, je tu ďalšia expertíza, aby sme posilnili spoluprácu nad rámec EÚ na globálnu úroveň. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Klute, a to za skupinu GUE NGL, a to na 1 minútu a pol. Ďakujem pekne. Chcem srdečne poďakovať pánu kolegovi Balcovi za spoluprácu. Môžem len uh, potvrdiť, e, že spolupráca bola dobrá. Mnohí, sme si, mysl, mnohí si mysleli, že uh, kríza eurozóny pre, už prehrmela, ale Írsko nám ukazuje, že tomu tak nebolo. Európa aj naďalej dobrovoľne sa e, vydáva na pospas finančným trhom. E, členské krajiny naďalej e, na bazár finančných trhov musia splácať svoje dlhy a zadlžovať sa a získavať si nástroje od špekulantov. Treba sa pozrieť, kam to vedie. Minulý týždeň nám ukázal, kam to vedie Nejde tu len o, e, to, e, o krajiny ako je Grécko, ale napríklad aj vzorný žiak doteraz Írsko e, potrebuje záchranu svojho bankového sektoru, ktorý doteraz bol považovaný za vzorný pripravuje, e, branža sa už súčasne pripravuje na kapituláciu ďalšej krajiny Portugalska, kde naďalej stúpajú úroky. Súčastník, účastníkom tejto drámy je Európska centrálna banka, ktorá naozaj meš, zmeškáva šancu ponúknuť civilizovanú alternatívu. Hoci časť Európy sa spametáva, prizerá sa nečine Európska centrálna banka ako druhá časť e, klesa. To nesprávne sporenie e, E, nepomáha ani Menovej únii, ani Centrálnej banke, ani Irsku. Pán Triše, nepočúvajte e, jednoduché rady a, a násobilku, ktorú vám ponúka pani Merkelová. E, nenechajte európske dlhopisy vysieť vo vzduchu E, zaveďte eurobond, eurobondy, kým začne ďalšia vlna špekulácií. Ďakujeme, pán Klútek, vašemu príspevku je tu dopyt a to je pán Hans-Peter Martin, ktorý sa chce čo si spýtať. E, umožníte túto otázku? Nič, nemám nič proti tomu. Pán Hans-Peter Martin, máte 30 e, sekúnd, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel som kolegu, sa spýtať kolegu Klúteho, ako to, čo navrhuje, teda ten jeho recept, aký by bol jeho recept e, na otázku eurobondov a položičiek, ako by sa to podľa neho dalo e, zosúľadiť s postojom Európske, e, Nemeckého ústavného súdu k podobným otázkam a ako si predstavuje príslušné opatrenia, ktoré by sa získavali pred ústavným súdom v Karlsruhe. Aký by bol asi v Karlsruhe výsledok? Ďakujeme. Pán Klúte, opätovne máte 30 sekúnd. To sa veľmi ťažko odhaduje, pán kolega. To vám takto e, spontánne nemôžem zodpovedať. Situácia je zložitá, to je jasné, ale na druhej strane si myslím, že e, sa situácia tak rozvinula, že je potrebný nový prístup. Ja túto otázku takto spontánne jednoducho bohužiaľ neviem zodpovedať. Ďakujeme a teraz pokračujeme e, v poradí rečníkov. Ďalším je pán John Bafton za e, frakciu Európska sloboda a demokracia e, na 2,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Som členom, e, čítal som správu Európskeho, nášho monetárneho výboru pre správu Európskej centrálnej banky s veľkým záujmom rozdiely medzi členskými krajinami a eurozónou prispeli k tomu problému, ktorý tu dnes máme správa hovorí, že tie nerovnováhy sú výrazným problémom pre zmysluplnú monetárnu politiku v európskej e, zóne a zdôrazňuje, že je to vážna záležitosť pre celú eurozónu, ak sa niečo deje v jednotlivých krajinách, pre jej fungovanie. E, nevidím zmysel e, vyzývať k lepšej koordinácie politík v eurozóne treba zvýšiť ekonomické riasenie, ale sú to práve e, e, obmedzenia spoločného menovateľa, ktoré vedú k tejto kríze v kombinácii s externými s e, vplyvmi, ktoré nemáme pod kontrolou. Možno systém, ktorý by neumožňoval tú elasticitu a, a svojvoľnosť, ktorý, ktorý by mohol efektívne ovplyvniť napríklad inflačné miery kríza a následné vykúpenia e, bank a záchranné balíčky, ozdravné a šetrné opatrenia e, boli zavedené vládami. Argumentom je, že nemôžete mať e, jednotnú menu bez harmonizácie medzi členskými krajinami a medzi mierou bohatstva. Ale každý vie, že toto sa neudeje je to v rozpore s ľudskou povahou a to by, e, mal, ktorá by mala v, byť demokratickou. Je európska e, e zóna pripravená. Ja pochybujem e, nad skonštatovaniami, že Estonsko je pripravené vstúpiť v januári. Ideologicky v Európe e, e, sa e, tieto problémy vyplavili, spoločná miena, a e, mena funguje len v pevnom prostredí. Možno, že takýto bol e, zámer, keď sa uprednostňuje jedno pred druhým. My sme videli dopady záchrany bank v rámci únie a nemá zmysel čakať na špeciálne opatrenia, ktoré už na, na okamžiky, ktoré dávno uplynuli. Ďakujeme a teraz za skupinu nezaradených Hans-Peter Martin na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem. Želal by som si, aby pri tejto správe pána kolegu Balca e, sme e, mohli mať vý, vý, výhradu, menovite výhradu memoárov. Myslím si, že sa mnoho ešte naučíme, keď vy, pán predseda Triše, by ste sa naozaj by ste predložili váš pohľad na roky 2008 a 2009 a preto to, čo tu robíme, je akási jazda cez hmlu. Mnohí sa tu nevyznajú, ale napriek tomu mnohé hovorí v prospech toho, že by sme to teraz ani nemali poznať. Vy ste, pán Triše, povedali, že dlhodobé finančné opatrenia boli opätovne predlžené, možno je to správne, ale dejiny nám ukážu, či to bolo správne Nemusíme hneď poukazovať prstom na Elena Greenspana. Jedna vec však vedie k pochybnostiam. To, že občania sa jednoducho nedozvedia, na čo tieto pomoci likvidite vlastne majú e, slúžiť. E, napríklad e, je veľmi neprehľadná tá pomoc Írom. Vieme, že 130 miliárd už smerovalo do Írska, vieme, že 35 miliárd CR vlastne nemeckej spoločnosti Hypo Real Estate. Ale prečo je tu takýto silný tlak? Prečo sme nie v stave povedať, kto sú skutoční veriteľmi e, írskych bank? Je to moja životná poistka v Aliancii? sú to naozaj nemecké banky, o ktorých sa hovorí. A k tomu tak je, nejdeme vlastne nesprávnym smerom v rozprave. Potrebujeme byť úprimní k občanom a poriznať im, že to sú práve tí, ktorých zachra- zachraňujeme. Možno, že vaše uložené peniaze vlastne smerujú teraz do Írska, do tohoto nesolidného bankového sveta. A sem vlastne patrí aj otázka, či každá írska banka je vlastne relevantná pre celý systém. Prečo tu vlastne máme e, Nemôžeme tu predsa stále operovať s príkladom Lehman Brothers. My musíme si rizika lepšie rozdeliť. Inak totiž zisky plynú veľmi privátne. Nun kommen wir zu den weiteren eingetragenen Ďakujem a teraz ďalší rečníci. Slovo má Gal Pelc eh, na 1,5 eh, minúty. Nech sa páči. Um, eh, Ďakujem. V prvom rade by som sa chcela poďakovať spravodajcovi. Je to vynikajúca práca a Európsky parlament je vlastne najvyšším orgánom, voči ktorému sa musí Európska banka zodpovedať a preto ma veľmi teší, že pán Triše je tu dnes prítomný a teší ma, že pravidelne v rámci menového dialogu s nami e, hovorí, menovite s výborom pre menové otázky. Kríza, o ktorej hovoríme, je globálna a preto aj odpovede musia byť globálnej povahy. Nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že členské krajiny majú e, hospodárske a ekonomické problémy a tie samozrejme ovplyvňujú aj celú eurozónu. Som toho názoru a súhlasím so spravodajcom, že problém bol ten, že členské krajiny neboli vyzvané k tomu, aby dodržiavali pakt rastu a stability. A to je jeden z dôvodov preto, preto tu, prečo sem došla nová vlna kríz Môžeme hneď hovoriť o kríze štátneho zadlženia a dúfam, že Európska centrálna banka bude pozitívne reagovať a dúfam, že skutočná e, hospodárska únia môže byť vytvorená a tým sa môže posilniť Európska únia aj eurozóna. Som presvedčená, že e, dokážeme z tejto krízy vybrúsliť, že sa do, s nej dokážeme poučiť. Ďakujeme a teraz má slovo pán Bilos na 3 minúty. Nech sa páči. Milí kolegovia, poznáme problémy, ale aká konvertibilná mena nepozná problémy po veľkej finančnej kríze? E, pomoc, o ktorú žiadajú štáty, je veľkým problémom, tak ako aj verejné deficity a problémy súkromných bank Finančná kríza sa rýchlo rozšírila do reálnej ekonomiky a to viedlo e, k veľkému zvýšeniu nezamestnanosti. E, svet sa nepoučil z krízy a tí, ktorí prežili na Wall Street a v City špekulujú na, e, na ďalej musíme e, začať s úspornými opatreniami a náprava je veľmi ťažká. Európska solidarita sa organizuje ťažko a len čiastočne a záchrana Grécka znamená predovšetkým záchranu francúzskych a nemeckých bank, ktoré majú silné podiely e, v Grécku. Írska záchrana je podpora britských a nemeckých bank, ktoré majú podobné podiely v tejto krajine. Toto nie je indikátor slabosti, je to indikátor nervozity eh, trhov eh, voči Amerike a Číne. Čína si už nepožičiava doláre, ale predáva ich a fiskálna situácia USA je horšia ako európska situácia. K federálnemu verejnému deficitu treba pridať súkromné deficity a preto USA majú deficitný rozpočet. Rompoy hovorí o záchrane eura euro, tento symbol stability, ako o tom hovoril pán Trišet, prežije pán Rompuy, pretože únia a jej e, štruktúra e, sú najsilnejšími e, svetovými entitami Musíme zdôrazniť, že na svetovej úrovni 27. E, je najväčším e, vývozom tovarov, najväčším dovozcom tovarov, najväčším vývozcom služieb. Máme trh, ktorý je najsolidnejší na svete. Vyvážame Ehm, veľmi veľa. Európska únia je ehm, číslom jedna, pokiaľ ide o cieľ medzinárodných investícií. Ehm, s 500 miliónmi obyvateľmi únia produkuje 30 HDP. Je to iba 7 v prípade Číny. Naša únia ktorá mm, poskytuje 55 svetovej pomoci, by mohla urobiť ešte viacej, ak by mali naši politickí lídry viac odvehy. A na záver chcem povedať, že medzinárodné financie musia mať transparentné a prísne pravidlá. Musíme pracovať solidárne, aby sme riešili naše problémy. So, nächste Rednerin ist Frau... Ďalšou rečníčkou je pani Intfeld a to na dve minúty. Thank you, chair. Áno, ďakujem pekne pani predsednička. Ako bolo zdôraznené kolegami, kolegom pánom Gozesom, niektorí ľudia nenávidia euro, pretože toto je podľa nich pôvod zla a len taká perspektíva kolapsuje pre nich e, niečím pozitívnym. Súčasné problémy nie sú spôsobené eurom, práve naopak euro nás chráni pred ešte niečím horším, ale Potrebujeme spoločnú menu, potrebujeme aj primeranú správu eurozóny, Jednomyselnosť nie je možnosťou jednomyselné rozhodovanie. Sme na lodi, ktorá má veľkú dieru, takže buď preplávame, alebo sa potopíme. A národné vlády si ešte stále myslia, že stačí e, vytvárať pracovné skupiny a hovoriť o tom, čo keby e, bola užšia spolupráca a čo keby nebola. Dobrou správou je, že sa zdá, že sú tieto vlády e, rozhodnutejšie a rýchlejšie konali. V prípade Írska potrebujeme rýchle kroky. Nie ide len o záchranu jednotlivých krajín, ide o dôveryhodnosť eurozóny. Ide o to, že svet nás testuje, či chceme a budeme konať. Dôvera sveta v eurozónu je zásadná pre stabilitu našej meny sú to peniaze v našich vreckách, ktoré závisia na tejto dôvere iných voči nám. Preto vyzývam národných politikov, aby prestali používať populistickú politiku a aby netrhali verejne eurobankovky. Namiesto toho by mali konečne prijať zodpovednosť za našu spoločnú menu. A na záver k tým ozdravným opatreniam. Tieto sú veľmi kritizované, niektorí hovoria, že poškodzujú ekonomiku. Samozrejme, že musíme konať opatrení, ale tieto opatrenia sú potrebné pre e, sanitovanie verejných financií a pre solidaritu krajín v eurozóne. Myslím si, že by sme nemali hovoriť len o strane výdavkov, ale aj strane príjmov, pretože tam sú potrebné reformy a už dávno sme ich mali urobiť. Či už ide o reformy pracovného trhu, dôchodkov alebo sociálneho zabezpečenia. O tomto by sme mali hovoriť. Teraz má slovo pán Van Dalen a to na minútu. Sinds introductie van de euro heeft de ECB niet zo'n bewogen jaar. ECB ehm, e ešte nikdy nezažila takýto pohnutý čas ako rok 2009. E, boj proti kríze stal veľa prostriedkov, veľa úsilia. Musíme bojovať proti kríze, musíme e, Vytvorenie takéhoto Európskeho fondu e, nie je trvalým riešením Prípad Grécka alebo Írska sa mm, jednoducho nevyrieši len takýmto spôsobom. Finančná disciplína a zníženie výdavkov, sankcie, o tom sa hovorí. Pán Balc hovorí e, v tomto smere veľmi jasne. Ja by som chcel, aby rada e, zmenila pak drastu a stability, musíme e, mm, musíme sa snažiť, aby opatrenia boli prísnejšie

by mala ďalej pokročiť, pokiaľ ide o spoločné riešenie pre veľké banky. Namiesto toho, aby sme sa teraz presúvali k ďalším otázkam, hovorí sa o bankrote jednotlivých krajín, ale neho, nie sú tu žiadne konkrétne návrhy pre veľké európske banky. Postup v Grécku a ďalší vývoj v Grécku musí ukázať, že ďalšie riešenia európske sú potrebné. Teraz sa však postupuje predovšetkým bilaterálne. Každá krajina e, sa posudzuje sprísne, nie však podľa rovnakých kritérií. Európska centrálna e, banka tu má určitú funkciu určitej, určitej kotvy, určitého stredu, ktorý, ktorá tiež obsahuje určité medzery objavuje určité medzery, ale takto nemožno ísť ďalej. Preto si myslím, že treba položiť tri otázky pánu predsedovi Centrálnej banky. Poprvé, aký je váš postoj, postoj ECB e vo vzťahu e, k stabilným zadaniam a, k systému solidarity medzi členskými krajinami, pokiaľ ide o národné zadlženie. Potrebujeme takýto systém, ale nemali by sme oči zatvárať pred realitou. Po druhé potom e, existujú určité e, divergencie, ktoré vedú k tomu, že Európska centrálna banka e, neprijala všetky odporúčania špeciálnej skupiny pod vedením pána Van Rompoja. A po tretie, zastávate názor, že EÚ môže existovať aj ďalej napriek obrovským rozdielom v raste jednotlivých členských krajín bez spoločných nástrojov na to, aby sa tieto rozdiely prekonali. Ďakujeme. A teraz sa dostávame k rečníkom v, v rámci procedúry Catch the Eye. Kelly je prvým rečníkom. Ďakujem. Ako írsky poslanec musím povedať, že nie som veľmi hrdý na to, čo dnes počujem, ale som si istý, že väčšina našich občanov chcú, aby sa urobilo to, čo je potrebné. Myslím si, že podpora ECB a MMF v krátkodobom hľadisku je dôležitá a po druhé dozorná architektúra orgánov musí fungovať efektívne tak, aby ten vzťah medzi zlými bankmi, ospalými regulátormi a vládmi, sa už budú, vládami by sa v budúcnosti neopakoval. Korporátna daň je otázka subsidiariaty v krajinách EÚ. Dve krajiny majú podobné úrovne a momentálne je situácia v Írsku veľmi ťažká Ehm, jednoducho to zlepšenie musí prísť. Srdečná vďaka. Teraz eh, pán Deronso. Ďakujem pekne, pani predsednička, komisár Ren a pán Triše. Podali ste nám dnes večer viac informácií ako írska vláda, ktorá nás zavádzala a klamala nám celé mesiace. týkali sa, e, zaoberali sa skôr e, obranou ich historického dedičstva ako životom e, svojich občanov. Mali by ste zabezpečiť, aby časový rámec pre pomoc a ciele pre deficity boli také, aby sociálne ciele Európy boli brané na zreteľ, tak ako aj potreba zabezpečiť írsku schopnosť rastu a vytvárania pracovných miest. Toto sa nesmie oslabiť Ehm, mali by si tiež potvrdiť, e, že 12,5% korporátna daň e, v Írsku nie je riešením na írske problémy, že by to mohlo vytvoriť e, priestor, kde by ekonomika nerastla a nevytvárali by sa pracovné miesta. Pán Oli Schmidt? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem poďakovať pani a Renovi tiež za jej odvedenú prácu, za vynikajúcu odvedenú prácu v týchto ťažkých časoch. V mojej krajine, um, moja krajina nepatrí do eurozóny. Ehm, Nož v mojej krajine sa vedú následujúce diskusie a toto vlastne poukazuje presne na to, čoho sme sa obávali, keď sme e, v roku 2001 hlasovali proti euru a ukázalo sa, že máme, že sme mali pravdu, pretože euro nemôže fungovať a preto by som mal na vás, na obidvoch pánov, následujúcu otázku. Zdá sa mi to, e, že je to nesprávny argument, nesprávne uh, neskrávne tvrdenie a vy predsa máte za úlohu skutočne vysvetliť, prečo Európa a Euroram, Europriestor sa dostal vôbec do, tohto, do týchto problémov. Je to preto, lebo eurozóna um, má takéto spoločné menové uh, problémy, alebo politiky v Írsku, v Grécku, v Portugalsku a tak ďalej jednoducho si neplnili svoje úlohy. Vy nám to jednoducho musíte uh, vysvetliť Áno, hovorí pani predsedajúca, Joe Higgins má slovo. Ďakujem pani, pani predsednička. Pán Triše, ako predseda ECB, prečo vy a Európska komisia ste kapitulovali pred špekulantmi a žralokmi na medzinárodných finančných trhoch. Umožnili ste im, aby vytvorili paniku na trhoch v súvislosti s írskou krízou. Paniku, ktorá mala viesť k tomu, aby EÚ e zasiahla, aby sa prijali tieto hry a aby tu vytvorili sa zlé dlhy, pretože vás, hro, vám hrozili, že napadnú Portugalsko. Vy, ste, a, vy a komisia ste kapitulovali toto je nezodpovedné. Mohli by ste toto zdôvodniť? Súkromní špekulátori a držitelia bondov zahrávajú sa s desiatkami miliónami eh, eur eh, za to, aby dosiahli súkromný profit a vy podporujete patetickú írskú vládu, aby siahla na dôchodky eh, chudobným občanom, aby zaplatila za tie, zaplatili za tieto hry. To je neoliberálny kapitalizmus a za to zaplatia Íry nemali by platiť, mali by odolať týmto útokom. Mala by sa tu teda brániť demokracia. Áno, a teraz pán Patton. Uh, Ďakujem pekne. Môj volebný okrsok v Londýne nemôže si dovoliť 288 libier, tak ako sa to odhaduje na rodinu. Uh, to je teda príspevok každej rodiny na záchranu Írska. Ich vláda zle spravovala ich ekonomiku a považovali boom e, v realitnej oblasti za realitu. Prvý krok pri riešení ich problému je opustiť eurozónu. Namiesto toho si Írsko vybralo e, e, finančné riadenie zo strany EÚ čím, rýchlejš, čím dlhšie budú odchádzať z eurozóny, tým horšie budú ich konsekvencie. To isté sa mi samozrejme vzťahuje aj na Portugalsko, Taliansko, Grécko a ďalších. Jediné zmysluplné riešenie, e, čo e, urobila lejbristická vláda, držať Britániu mimo, mimo eurozóny. Treba prestať vyhadzovať dobré peniaze zlým smerom. Ďakujeme ďalším rečníkom je pani McGuinness. Ďakujem, pani eh, predsedníčka. Pán Batten sa nemýli, nemýli. Naša vláda zle spravovala našu krajinu a je to pre nás smutný deň, že sa spomíname v tejto snemovni za takýchto okolností. Ale sme v situácii, kedy si zaslúžime solidaritu. Možno tomuto slovu pán Batten nerozumie Írsko potrebuje iné krajiny, Anglicko a sme veľmi, veľmi prepojení, na to nezabúdajme. Chcem sa spýtať zo pár otázok, pretože potrebujeme chladnú hlavu v týchto emotívnych časoch. Kde, e, kde, e, kde e, sa pozicionujú vlastne jednotlivé banky, keď sa zdá, že Írsko je v tej situácii, v aké je. Druhá otázka, na e, Európsku centrálnu banku a jej mandát. A v úvodných slovách ste o tomto mandáte hovorili, pretože sú tu prepojené vzťahy medzi všetkými bankami, tými bankami z Nemecka a Francúzska a iných krajín, ktoré investovali do írskych bank a oni sa musia pozrieť, ako to urobili, čo urobili a prečo to urobili a keď hovoríme o stabilite Írska, je to polutovanie, ale je potrebné. Bohužiaľ, rečnička nie je zrozumiteľná, pretože je prerušená. A teraz má slovo pani Jakonsari, hovorí pani predsedajúca. Puheenjohtaja, EUn e, e perustaja. Vážna pani predsedajúca, Robert Schuman, spoluzakladateľ Európskej únie, e, povedal, že Európska únia prekvitá a rastie na krízach. Teraz by mala rásť Európa e, dvojnásobne, pretože tu máme krízu za krízou. Je to veľká výzva pre Európsku úniu, pre členské krajiny. Problémy Írska sú z časti výsledkom slabej vlády. Avšak to, čo si musíme potvrdiť, e, je, aby liek nebol horší než samotná choroba. Predstaviteľ zelených tu hovoril o rýchlom náraste e, v miery um, írskej, írskej e, dane z podnikania obchodných spoločností. Ehm, dá sa povedať, že nikdy asi potom v takomto prípade nedostaneme v svoje prostriedky. To by mala byť palica na potrestanie Irska. Ďakujeme a teraz má slovo pán Wolf Klinc. Pán prezident Triše, my všetci vieme, že hlavnou úlohou Európskej centrálnej banky je zabezpečenie um, menovej stability. My sme vás vždy v tomto podporovali. Vy sa o to snažíte, ale kríze za posledné, za posledné roky poukázali tiež na to, že máte ďalšiu úlohu a to je zabezpečenie bezpečnosti a stability finančných trhov. A aj túto úlohu, preto ste sa zhostili veľmi profesionálne a presvedčivo, ale vy ste to mohli urobiť len a splniť len v úzkej spolupráci s príslušnými vládami. Tu ste nemohli agovať politicky nezávisle, ale musíte, museli ste spolupracovať s jednotlivými vládami. A mňa by zaujímala, ako chcete do budúcnosti vytvárať túto a plniť túto úlohu, tak aby ste zabezpečili, že ste na jednej strane nezávislí, ale na druhej strane e, chcete samozrejme e, riešiť problémy a ako zabezpečíte, aby tieto vlády e, vlastne nevyužili tento faktor na to, aby znížili vašu mieru nezávislosti. Ďakujem pani Figueiredo. Ďakujem pán predseda. Pani, pani predsedajúca, pardon um, tá nerovnováha, divergencie medzi jednotlivými európskymi hospodárstvami um, vzrastajú napriek všetkým návrhom, napriek všetkým um, sľubom a um, nie je teraz na mieste, aby sme spremysleli to našu východiskovú politiku, nemali by sme uh, E, zabezpečiť a my chceme zabezpečiť, alebo my zabezpečujeme, aby sa aj jednotlivé krajiny, e, ktoré to nezvládajú, pridržiavali veľmi striktne e, jednotlivých pravidiel pre, v rámci paktu rastu a stability a, a tým sa ešte viacej vrhajú do tejto krízy. My jednoducho tu máme, na, naši, pardon, naši zamestnanci plána plánovali štrajk e, na znak protestu proti pil, politike, e, ktorá kráti platy, kráti investície a tak zostruje ešte ďalej dopady krízy. Nemyslíte si, že by sme si tú politiku mali uh, E, mali zmeniť a mali by sa stanoviť nové priority v sociálnej oblasti. Žiaľ, bola prerušená rečnička. Teraz hovorí pani predsedajúca, dáme slovo komisie a za Európsku komisiu hovorí pán komisár Oli Rehn. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Arvoisat... Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Rád by som začal poďakovaním za veľmi živú e, rozpravu. Pani Jakonsari e, povedala, že Európa profitovala vždy z kríz e, v dôležitých fázach svojho vývoja. To ozaj je pravdou. A platí to aj pre našu súčasnosť z krátkodobého i dlhodobého pohľadu. Áno, musíme konať ako e, skupina požiarníkov. Musíme, musíme hasiť požiare tak, ako sa v Európe vynárajú. Momentálne pracujeme na tom, aby sme zachovali bezpečnosť Európy. a snažíme sa posilniť e, trhy, ekonomickú úniu. Snažíme sa posilniť e, menovú úniu tak, že ju chceme zmeniť viac na ekonomickú úniu a to bol pôvodný cieľ vytvoriť ekonomickú a menovú úniu. Všetky tieto veci sú dôležité, všetky tieto úlohy sú nevyhnutné. Musíme e, konať na všetkých frontoch. Musíme sa správať naozaj ako požiarný e, zbor, ktorý hasí všetky požiare, ale súčasne sa musíme snažiť e, budovať európsku architektúru, aby sme e, zlepšili fungovanie trhov. Írsko sa nachádza v problémoch. Pani Jakonsari veľmi dobre vie, že keď ste v e, problémoch, potrebujete pom- pomôcť, nie e, aby vás naopak e, zhodili ešte nižšie. Takto treba teda pomôcť Írsku v zlom období. Nepomáhame Grec, Írsku len kvôli nemu, nemu samotnému, ale kvôli celost, celostnej stabilite EÚ. EU. Európsky, rast európskej ekonomiky v súčasnosti E, sa rozbieha, nechceme ho udus, udusiť. Chceme, aby Európska únia rástla e, trvalo udržateľným z, e, z, tempom. To je dôležité pre rast zamestnanosti. O tom to všetko je. Chcem vám poďakovať za povahu vašej diskusie a súhlasím s tým, že treba naozaj vyjadrovať lepšie alebo lepšie vysvetľovať to, čo robíme a mali by sme uisťovať našich občanov. E, toto sú totiž zložité a metúce e, časy. E, je tu riziko zlej, zlých, nesprávnych informácií a preto by sme mali si robiť časť svojej práce pri oznamovaní o stave veci a Európsky parlament a všetci tu medzi vami ako zastupcovia občanov zohrávate kľúčovú úlohu. Nejde tu o, o e, hľadanie obetného baránka, ide tu o posilňovanie európskej architektúry, ktorá európskych občanov chráni e, pred e, oveľa horšími následkami. Mnohí tu hovoria o dekonštrukcii o e, rozoberaní európskeho projektu, ktorý je údajne nezodpovedný. Ale všetci, ktorí tak robia, e, si musia uvedomiť, že by sme boli ešte v horšej situácii bez ochranného štítu EÚ a bez EÚ. Európska únia je i naďalej e, s dôležitým, dôležitým pilierom našeho kontinentu. Je to politický projekt, nielen projekt ekonomický a finančný. A preto je rozhodujúce, aby sme sa čo najviac snažili ochrániť a posilniť túto európsku e, konštrukciu. Vážená pani predsedajúca, e, záverom by som chcel povedať, že e, naša francúzska kolegyňa dobre hovorila o pôvodnom ciele tých, ktorí vytvorili Európsku menovú úniu totiž mať veľmi silnú politickú dimenziu, určitým spôsobom politickú úniu. Pán prezident Triše e, dokáže lepšie potvrdiť tieto slova, ale e, ja by som s ňou súhlasil a preto v našom legislatívnom balíčku, e, alebo ten, tento balíček je v rukách rady a vo vašich chceme silnú, silnú menovú úniu, a to tak, že konečne vynoríme, vytvoríme e, fungujúcu ekonomickú úniu a pre, teraz je určite e, na čase, aby sme e, Európsku menovú úniu naplnili životom a tento balíček k tomu aj v konečnom dôsledku smeruje. Ďakujem. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Srdečná vďaka, pán komisár. Modré kartičky nie sú v súlade s pravidlami, momentálne sa nedajú použiť. Ďakujem. Dobre, budeme pokračovať v diskusii, tak ako to bolo navrhované. Arčín hovorí že ja plána bez mikrofónu. Nie, v tejto časti diskusie nemožno použiť modrú kartičku. Ja dúfam, že pochopíte, že v tomto parlamente vládnu určité pravidlá, ktoré musíme dodržiavať. Srdečne ďaká pán prezident Európskej centrálnej banky, pán Triše Maslov, nech sa páči. Madam President, uh, Point of order. Organizačná pripomienka. Pani predsednička, len organizačná pripomienka, ako viete, pripravený stretnúť sa s írskymi europoslancami, aby som diskutovala o otázkach týkajúcich sa Írska, ale akokoľvek táto situácia je ťažká, komplikovaná. Tu ide o ECB a výročnú správu ECB. Počas tejto diskusie bolo položených toľko otázok k Írsku, že teraz jednoducho nie je možné reagovať na všetky. Ako som povedal, som pripravený stretnúť sa s írskymi europoslancami. Dúfam, že sa stretneme s vami e, všetkými zajtra. Budeme teda o tom zajtra diskutovať. Ďakujem. Takže máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som najskôr povedal, že otázky, ktoré boli položené, boli veľmi vhodné a komplexne pokrývajú všetky témy, ktoré sú dnes dôležité. Budem simultánne reagovať na otázky e, poslancov parlamentu, pretože niektoré otázky e, boli spoločné. Najskôr by som chcel zopakovať, že sme zodpovední za to M v EMU, menovej únii. Máme pocit, pokiaľ ide, e, silný pocit, pokiaľ ide o E, ekonomický rozmer, ale sme zodpovední za M, teda tú menovú časť. A e, dostali sme inštrukcie od e, ľudí v Európe, musíme jednoducho vykazovať výsledky v menovej stabilite, cenovej stabilite aby sme e, reagovali takto na požiadavky 500 miliónov európskych občanov. V podstate sme dosiahli cenovú stabilitu v súlade s definíciou a to je kontinuálne najlepšia definícia, ktorú, ktorá momentálne existuje. Cenová stabilita e, momentálne, keď máme globálne benchmarky, bola dosiahnutá takmer za 12 rokov ju dosahujeme a máme kredibilitu na ďalších 10 rokov podľa všetkých informácií, ktoré máme. Čiže toto chcem, aby bolo veľmi jasné, pretože veľa otázok, ktoré dostávam, sú spojené s tými, ktoré sa týkajú hospodárskej únie. To je samozrejme súčasť EM u Európskej menovej únie, ale my nie sme zodpovední za túto časť. Máme naše predstavy, naše odporúčania, našu diagnózu, naše analýzy a podľa toho sa riadime. E, druhá zásadná pripomienka. Prechádzame najhoršou krízou od druhej svetovej vojny na globálnej úrovni. Keby sme neboli reagovali rýchlo a odvážne, tak centrálna banka a vlády by prechádzali najhoršou krízou nie od druhej, ale od prvej svetovej vojny, pretože by sme, mali by sme boli mali veľkú demre, depresiu. A vyhli sme sa veľkej depresii na globálnej úrovni vďaka obrovským opatreniam e, vlád a parlamentov. Podľa našej vlastnej analýzy riziko daňových poplatníkov alebo daňoví poplatníci, ktorí boli mobilizovaní, aby sme sa vyhli tejto depresii, je e, približne rovnaké na oboch stranách e, Atlantiku, v oblasti, e, pokiaľ ide o GDP, je to asi 20 HDP. Samozrejme, že sa to nevynaložilo, pokiaľ ide o výdavky alebo pokiaľ ide o straty, ale je to obrovská snaha, ktorá sa vyvinula pretože inak táto kríza by bola dramatická. Samozrejme, že to znamená, že globálne financie a globálne hospodárstvo je veľmi krehké a musíme nájsť spôsob, ako sa na globálnej úrovni tejto krehkosti výjsť, vyhnúť. Pardon. Ale toto nie je európska kríza, je to dopad na Európu, e, správanie sa um, európskych vlád a máme tu e, rovnakú meditáciu, mediáciu a správanie sa, ako sme toho boli svedkami v Japonsku, aby sme teda hovorili e, v rozmeroch e, veľkých ekonomík. Tam sú tiež podobné problémy a nechceli by sme legitímne úvahy o tom, ako riadiť e, rozvinuté ekonomiky, aby sme toto premenili na kritiku Dovolte mi tiež povedať, že keď sa pozriem na finančné a fiskálne pozície veľkých rozvinutých ekonomík, tak nemôžem povedať, že Európa neúspela a eurozóna zvlášť. Eurozóna je v lepšej situácii, pán Goebbels to povedal, ako Japonsko a USA, pokiaľ ide o, verejné, o deficity verejných financií. Možno, že tu máme nejakých 6%, možno trošku menej. Ide o konsolidovanú fiskálnu pozíciu na budúci rok, ehm, keď to bude asi 10, možno trošku viac v dvoch ďalších veľkých ekonomických celkoch. Čiže to, čo máme, je zlé správanie sa mnohých krajín, ktoré vytvárajú problémy vo svojich vlastných krajinách a vytvárajú finančnú nestabilitu. Euró- o euro nejde, ide o finančnú nestabilitu ktorá je spôsobená v niektorých prípadoch e, zlou fiškálnou politikou. Samozrejme je tu interakcia trhov, ktoré sú tu vždy, pretože sme v trhovej ekonomike, ale znovu zásadne naša diagnóza je taká, že to, čo je bežné v eurozóne, že sú, tu boli prípady zlej e, správy hospodárskej únie. A toto ma mm, neprekvapuje, pretože pakt rastu a stability bol kritizovaný neoprávnene už od samého začiatku. Musím vám pripomenúť, že ja sám som e, hovoril tu v parlamente o tom, že mnohé veľké krajiny chcú zrušiť tento pakt alebo ho aspoň významne oslabiť. A musím povedať, bohužiaľ, že toto boli veľké krajiny v rámci eurozóny a že malé a stredné krajiny odolávali takýmto tendenciám. Čiže v roku 2004 a 2005, spomente si, bola to veľmi tvrdá bitka, pretože boli sme takmer pred súdnym dvorom, keďže komisia a ja sme museli túto pozíciu brániť a komisia bola vtedy múdrejšia ako rada, plne sme podporili komisiu. Musím teda pripomenúť tento fakt. A niekoľko otázok sa týkalo toho, čo momentálne robíme. Už sme povedali, keď komisia predložila svoj návrh, že to nestačí. Berúc do úvahy všetko, čo cítime, čo vidíme, E, ako funguje Európa 27, 16, aj teraz 17, takže myslíme si, že prvý návrh komisie nebol dostatočný, pokiaľ ide o automatičnosť a prísnosť e, verejnej správy veci verejných. Ide o fiskálny dozor, aj konkurenčné indikátory a nerovnováhu, ktorá existuje. Takže súčasný stav a návrh ešte oslabuje návrh, návrh rady ešte oslabuje návrh komisie, tak e, nemôžem vám teraz povedať, vážení europoslanci, že toto bude stačiť na uspokojenie európskych občanov a teda riešenie danej situácie, ktorá si vyžaduje veľmi silnú správu veci verejných. V roku 2005 e, v mene správnej rady som povedal, že nie sme spokojní s tým, čo vtedy bolo pozíciou rady a čo konečne bolo, v konečnom dôsledku bolo akceptované. Takže nechcem o tom ešte ďalej hovoriť, pretože ja pri mnohých príležitostiach uh, som v kontakte s parlamentom a ja som si, pani Gulard, všimol, čo ste povedali, tá veľmi tvrdá práca parlamentu spolu s radou a komisiou, aby sme vypracovali konečnú pozíciu Európy. Ale naše posolstvo znovu je veľmi jasné. Teraz eh, sa budem chvíľočku venovať oznámeniu Samozrejme, musíme neustále zlepšovať eh, našu komunikáciu. Dovolte mi ale povedať, že pokiaľ ide o našu vlastnú komunikáciu, jasne definujeme cenovú stabilitu, ktorá každému umožňuje posudzovať to, čo robíme, a to permanentne v reálnom čase. Chcel by som tiež povedať, že sme prvou centrálnou bankou, ktorá zavádza tlačové konferencie okamžite po stretnutí správnej rady zverejníme úvodné ustanovenie, to je naša diagnóza situácie, takže snažíme sa byť čo najzodpovednejší, pokiaľ ide o komunikáciu. K veciam, ktoré nerobíme, je zverejňovanie jednotlivých pozícií e, členských kraj, e, krajín. Myslím si, že je dôležité aby inštitúcia, ktorá vydáva menu pre 16 štátov, ktoré sú spojené, ale ešte stále sú to suverené štáty, že je lepšie, aby správna rada ako celok bola tým, tou entitou, pokiaľ ide o naše rozhodnutia. Veľmi veľa e, dôležitých otázok e, tu odznelo a dovolte mi zmieniť sa o pripomienke, že sme zodpovední za M, ale E je v rukách vlád a komisie. V tejto oblasti musíme brať do úvahy to E. Ako vždy. Každá nezávislá centrálna banka to robí. Ak fiskálna politika je zdravá a rozumná, tak zaťaženie tej menovej politiky, aby dosiahla cenovú stabilitu, je ľahké. Ak máme zlú fiskálnu politiku, tak potom príliš zaťažujeme e, rozhodnutia, ktoré sa musia prijať centrálnou bankou. To isté platí pre nás aj v oblasti integrácie e, s tou vládou a správou, ale sme nezávislí a Mm, príjmame veľmi veľa neštandardných opatrení, ako som vysvetlil, aby sme umožnili prechod našich impulzov z menovej politiky e, v okolnostiach, kde trhy nefungujú správne. A teda rozhodnutia, ktoré príjmame e, v úrokových mierach, nie, neboli primerane transponované na celé ekonomiky. Toto je podstata neštandardných opatrení, teda nastolenie normálnejšieho fungovania menovej politiky a takýchto um, komunikačných kanálov. Zopakovali sme to veľmi jasne, Ben Bernam tam bol, veľmi jasne sme rozlíšili štandardné opatrenia, ktoré sú skutočne to, čo sa týka menová politika a neštandardné opatrenia na pomoc. Um, Eh, prenosu tejto menovej politiky. Dovolte mi tiež povedať, že som si tiež všimol dôležité otázky, otázka pána Gozesa ku komunikácii, ktorá bola eh, teda sprostredkovaná ďalej. Existuje tendencia v niektorých komunikačných kanáloch považovať Európu za nejakého obetného baránka, ak to je zlé, tak je to chyba Európy. Vieme, že to nie je správne. Európsky parlament to vie veľmi dobre, lepšie ako kdokoľvek iný. Je totiž tendencia hovoriť, že ak niečo nefunguje, tak je to chyba komisie alebo Európskej centrálnej banky, alebo je to chyba eura. Toto je klasický fenomén obetného baránka, Euro ako mena je menou, ktorá si zachovala vonkajšiu a vnútornú stabilitu a to pozoruhodným spôsobom. Ešte som nepovedal, že to bolo o to pozoruhodnejšie, že to bolo pozoruhodnejšie ako akékoľvek kroky jednotlivých krajín za posledných 50 rokov a kroky ich centrálnych bank. Máme tu menu, ktorá je solidná. A to z historického hľadiska. Takže e, vyvarujme sa toho obetného baránka a, a tu nás všetkých čaká obrovská práca v oblasti komunikácie, ale pochopil som to posolstvo pre Európsku centrálnu banku a pre celý eurosystém, teda všetky národné centrálne banky, ktoré patria do eurozóny. A chcel by som povedať, že je to problém, ktorý celkom určite platí na úrovni 27 pre celú úniu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pán prezident. Ďakujeme za vašu veľmi rozsiahlu um, odpoveď. Myslím si, že v tomto momente je dôležitejšie odpovedať tak zásadnejšie a širšie, ako by sme uh, to robili normálne. Dobre, na záver rozpravy dostane um, slovo pán Balc ako spravodajca na 2 minúty. Ďakujem pani predsedajúca. Ja som si vypočul pána Prišeta, pána Rena, takisto ostatných kolegov. Za, ďakujem im za túto veľmi rozsiahlu debatu. Myslím si, že tá diskusia bola veľmi vecná, aj keď um, na uh, konci uh, Ehm, zdá sa, sme ehm, mohli si vypočuť emócie našich írskych kolegov, ale toto je pochopiteľné. By som sa chcel venovať trom aspektom. Za prvé to je nezávislosť Európskej centrálnej banky. Myslím si, že je skutočne veľmi dôležité, aby šéfovia štátov a vlád svojho času, ktorý za ehm, vedenia čestného občana Európy, vtedajšieho spolkového kancelára Kola, presadili nezávislosť Európskeho, Európskej centrálnej banky. Európska centrálna banka je strážkyňou eura a myslím si, že práve v týchto krás, časoch to potvrdilo práve tú stabilitu eura, práve preto, že máme nezávislú Európsku centrálnu banku. Ja by som chcel poprosiť pána Trišeta, aby skutočne agovala je po, v ďalších, v ďalších mesiacoch veľmi pozitívne a nezávisle my si myslíme, že vy ako prezident e, Európskej centrálnej banky si musíte túto e, nezávislosť zachovať. Za druhé, my musíme vysvetliť určité aspekty našim európskym občiankám a občanom. Áno, toto je veľmi dôležitý bod, pretože e, mnohí vlastne kritizujú bruselský jazyk, ktorom sa to prednáša, ale my vieme veľmi dobre, že toto je veľmi citlivá otázka, my to ľuďom jednoducho musíme vysvetľovať. A teraz e, pán Triš, za tretie pán Trišet hovoril o báza, o báze 3. E, samozrejme, my to chceme realizovať, ale chceme to realizovať len vtedy, pokiaľ môžeme na, e, to na úrovni G20 presadiť. Všetci to sa nedá predsa aby e, Európa pokročila ďalej, e, ďalej a my chceme pokročiť ďalej, ale v medzinárodnom meritku naša konkurencieschopnosť bude pokrivkávať. My jednoducho musíme byť e, partnermi pre našich pre našich partnerov a musíme si premyslieť ďalšie kroky. Áno, hovorím, hovorí pani predsedajúca, ďakujem veľmi pekne. Týmto končím rozprávu a hlasovať sa bude zajtra.